Otváram zasadnutie, zápisnicu zo včerajšieho zasadnutia a príslušné texty sú k dispozícii. Máte námietky? Nie. Tým pádom je schválený tento, táto zápisnica. Teraz jednotlivé